Uh, Vážení kolegovia, dnes máme bohatý program. Dovolím si preto začať naše rokovanie na čas. Začnem schválením programu rokovania. Ak nemáte námietky, tak konštatujem, že bol program schválený. Poďme k schváleniu zápisníc z uplynulých dvoch zasadnutí. Ak nemáte námietky, tak konštatujem, že tieto zápisnice boli schválené takisto. Pokiaľ ide o tlmočnícky režim, budeme mať tlmočenie vo, vo všetkých jazykoch eh, s výnimkou dančiny, chorvačtiny a činy. No a teraz prejdeme k odporúčaniam koordinátorov, vymenovanie eh, spravodajcov. Pán Dál Dalton z EKR bol vymenovaný k návrhu nariadenia ktoré sa týka predchádzaniu šírenia teroristického obsahu online a ak môžete, kolegovia, toto odporúčanie schváliť, poriadku. Potom máme delegované implementované akty. 28. novembra parlament dostal návrh vykonávacej smernice, ktorou sa nastavujú technické špecifikácie, ktoré sa týkajú označovania strelných zbraní a ich eh, hlavných komponentov eh, príslušnej smernice, ktorá sa týka eh, získavania a držby zbraní. Um, ide o... Základným aktom je smernica 2753 a um, v každom v každom prípade všetci členovia dostali informácie o tomto vykonávacom akte 30. novembra 2018 a nikto voči tejto lehate nenamiet, lehote nenamietal. Takže nech sa páči, ak by predsa len niekto mal nejakú námietku, urobte tak do 12. decembra napoludne. Elektronicky sa bude hlasovať dnes 17.30. Dnes bude to hlasovanie pomerne dlhé. Pravdepodobne bude trvať až do 19.00. Čiže prosím vás pekne, prineste si elektronické hlasovacie zariadenia. Pravdepodobne príde viac kolegov, určite, zrejme, ale ďakujem všetkým kolegom, ktorí sú prítomní v sále už teraz. Ešte jedno oznámenie, vážení kolegovia. Všetci ste pozvaní na dia- parlamentný dialog s um, filozofickými organizáciami, um, cirkvami. Toto podujatie organizuje podpredseda pani McGuinness a podujatie sa bude konať útorok 4. decembra. Bude sa to konať, seminár sa bude, seminár na seminári bude predseda parlamentu, predseda parlamentu, čiže ide o pozvanie, o ktoré ma... Poprosím, aby som predniesol pozvanku na toto podujatie, takže som tak učinil. Takže poďme ďalej podľa programu. Bod 3 nášho rokovania. Ide implementáciu Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ. 5. novembra správodajca pán De Jong predstavil návrh stanoviska. Bolo predložených následne 67 pozmenujúcich návrhov. No a teraz môžeme k uvedeným pozmenujúcim návrhom diskutovať. Poprosím pána De Jonga, aby sa ujal tejto chvíli slova. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem pomerne stručný, pretože naozaj je tu len málo kolegov. Eh, hm. takže ako ste povedali, 67 pozmenujúcich návrhov, väčšina z nich určite text vylepšujú. Môžem ich odporučiť a návrhy, ktoré, ktoré boli za vyškrtnutie textu, tie nepodporím, teda moje odporúčanie bude negatívne v tomto ohľade, ale pokiaľ ide o tie pozmeňujúce návrhy, ktoré doplňajú prvky do stanoviska, na základe týchto som naformuloval tri kompromisné návrhy, o ktorých budem diskutovať v stredu. Nemyslím si, že je až tak, taký veľký rozdiel medzi jednotlivými názormi. Jedine, jediným problémom, o, ktorých, o ktorom by som mal s tienovými spravodajcami diskutovať a nadnes túto vec tu ide o stanovisko AVKO k implementácii charty zo strany EÚ e, v rámci inštitucionálneho rámca EÚ a tam boli mnohé návrhy skôr o tom, akým spôsobom um, sa, akým spôsobom možno zaručiť príslušné práva v rámci členských štátov. Um, ja som do kompromisov zapracoval tieto, tieto návrhy, ale hovorím, mali by sme na to pamätať, e, pokiaľ ide Myslím, že pokiaľ ide o európske inštitúcie, tak Mm, predpokladám, že sa nám podarí pokročiť pomerne rýchlo a dosiahnuť konsenzus. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Denis. V poriadku. Niektorí kolegovia si želajú vystúpiť. Máme tu tieňových správodajcov, čiže v prvom rade by som rád odovzdal slovo S, eh, tieňovej SAD. Kristýn, nech sa páči. Prezident. Ďakujem pekne. Začala by som tým, že sa poďakujem kolegom, ktorí spolu podpísali moje pozmeňujúce návrhy. Nebudem e, všetky e, spomínať, ale predsa len vyzdvihnem niektoré aspekty, ktoré sú dôležité pre našu skupinu. Neskôr, čo sa týka presadzovania tejto charty v členských štátoch, podľa článku 51 pri plnení unijného práva členské štáty musia uplatňovať túto chartu. Myslím, že v tomto článku je treba objasniť eh, si eh, stav veci podľa stanoviska, aký je rozsah pôsobnosti tejto charty. Ja to v záujme všetkých občanov je tiež som predložila pozmeňací návrh eh, k tomu, čo považujem za pozitívne povinny, povinnosti tejto charty. Európska únia musí konať len, čo práva a hodnoty v charte sú porušené, ohrozené. Tiež je to ďalší návrh, ktorý bol zaujímavý, a síce návrh 38 je to mechanizmus, ktorý umožňuje vývoj týchto práv aj v členských štátoch, aj na úrovni inštitúcií a orgánov únie. E, budem na tomto e, spolupracovať so spravodajcom veľmi pozorne. Ďalší návrh sa týka rozhodnutia, bezprecedného rozhodnutia Polska. Pri zasadnutí ministrov spravodlosti v oktobri Polsko bolo proti záverom rady, čo sa týka výkladu tejto charty základných práv. E, keď som si prečítala týchto 67 pozmeňujúcich návrhov, e, myslím, že som možno jediná, ale predsa len chcem na to poukázať, e, že je nepripustné takéto konanie v aktuálnom politickom kontexte. E, chcela by som privítať pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené. Chcela by som uvítať tiež postoje niektorých skupín, najmä zelených a tiež spravodajcu. Teším sa na stretnutie tieňových spravodajcov, konkrétne zajtra nás čaká jedno ráno. Ďakujem veľmi pekne, Kristín za HKR, vyspravať sa pán, pán Ďurek. Ďakujem veľmi pekne pán predseda. Pozmenujúce návrhy, ktoré sme predložili, sa zameriavajú na dve oblasti. V prvom rade ide o princíp subsidiarity, čiže musíme sa pridržať a riadiť sa právomocami, ktoré Európska únia má. To je vec všeobecného charakteru, ale máme ešte jednu konkrétnejšiu vec a dúfam, že sa ňou budú zaoberať e, kompromisné návrhy a že sa že bude figurovať aj v konečnom texte. Ide o niečo, čo už bolo prijaté rozhodnutím Európskeho parlamentu. Čiže ide o to, ide o práva rodičov na kontakty s deťmi poznáme ten neslavný prípad Jugendamt v Nemecku, ale boli tu aj ďalšie veci, článok 24, charty a podobne. Ja preto dúfam, že pozmenujúce návrhy, ktoré pojednávajú o právach rodičov na, kontakty so svoj, na kontakt svojimi deťmi, že i tieto návrhy e, pán spravodajca zohľadní a že buď sa stanú súčasťou kompromisných e, návrhov a že sa sa budeme uberať týmto smerom. Veľmi pekne ďakujem. Pán Terry Carpers za zelených, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som rád, že pán kolega De Jong je spokojný, že sa teší tomu, že sú tu kolegovia v sále. Um, Ďakujem, že ste to ocenili. Pán predseda, ja vítam návrh stanoviska, ktorý mm, pokrýva obavy, alebo aspoň časť obav našej skupiny. My sme dostali kompromisné návrhy dnes od pána spravodajcu a Zdá sa, že e, sa tam rieši aj jeden dôležitý bod a je tam rozsah uplatňovania charty. Skutočnosť, že charta sa týka len členských štátov EÚ, keď implementujú európsku legislatívu článok 51 charty, sa vníma ako nedostatočné a sa nedostatočné zo strany občanov. Táto situácia môže viesť len k ďalšiemu e, odsudzeniu Európskej únie, čo je dôvodom, prečo by mali európske inštitúcie zvážiť posilnenie rozsahu pôsobnosti charty. To je podľa nás veľmi dôležitý a kľúčový bod. Som si istý, že spoločne s tieňovými správodajcami sa nám podarí dopracovať sa v závere k naozaj dobrému stanovisku. Veľmi pekne ďakujem, pán kolega. Ešte niekto si žela vystúpiť v rámci diskusie? Nie. Veľmi pekne ďakujem, Denis, za odvedenú prácu. Ja som sledoval prácu na tomto stanovisku. Je naozaj veľmi zaujímavé, že e, niečo by malo byť pomerne technické, bolo to e, vlastne stanovisko AVKO a e, že k tomu bolo predložených 67 pozmeňujúcich návrhov, čiže to len svedčí o tom, že všetko, čím sa náš, náš výbor zaoberá, je zaujímavou témou a ako Kristín uviedla, určite, po, určite, eh, určite eh, pôjde o veľmi zaujímavé stanovisko. Hlasovať sa má v januári, Želáš si ešte vo... Nie, nie, snáď len toľko, že Kristina mala, Kristín mala pravdu. Zajtra sa zídeme so stieňovými spravodajcami, nie v, pia- nie v stredu. A ja už len dodám, že sa veľmi teším na naše stretnutie. Áno, Zdá sa, áno, táto sála je veľmi veľká, so, preto sa zdá, že tu veľa kolegov nie je. Ešte teraz nás už čaká bod 5, implementácia dohod, zmluvy, ustanovení zmluvy, ktorá sa týka poslednej spolupráce. Kolegovia z výboru AFKO chcú pripraviť správu o implementácii poslednej spolupráce za účelom vyhodnotenia, aké závery možno vyvodiť z využívania tohto mechanizmu. Náš výbor predloží stanovisko, keďže táto téma spadá do keďže, keďže téma EPPO spadá do výlučnej právomoci nášho výboru a zriadenie EPPO vyplýva z osobitých pravidiel k poslednej spolupráce na základe článku 86. Takže nech sa páči, Tomáš, máš slovo. Ja som veľmi rád, že je tu aj náš pán predseda. Veľmi stručne by som rád teraz predstavil svoju správu. Prejdem do češtiny. Ďakujem veľmi pekne všetkým tieňovým správodajcom za prvé pripomienky, ktoré som dostal. V útoro, minulý útorok sme dokončili um, záverečnú verziu, rozoslali sme ju všetkým kolegom. Primárnym cieľom, primárnym cieľom by malo byť zabezpečiť to, aby bol systém posilnenej spolupráce efektívnejší a príťažlivejší pre všetky členské štáty v súčasnosti funguje len zo pár iniciatív, ktoré vychádzajú zo systému posilnenej spolupráce. A my sme sa pýtali, prečo je tomu tak, prečo členské štáty nemajú záujem zakladať spoločné iniciatívy v oblastiach, kde je Európa viac rýchlostná a zakladajú sa iniciatívy mimo spolupráce mimo jej rámec. V súčasnosti eh, nastavený rámec nefunguje tak, ako by fungovať mal a vo svojom stanovisku sa preto snažím nabadať všetkých spolupr- k spolupráci v rámci Európskej prokuratúry a zabezpečiť, aby implementácia spolupráce prebehla v poriadku. Zároveň apelujem na nezúčastňujúce sa členské štáty, aby sa zapojili do tejto spolupráce. Lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je 7. december 13.00. Zasadnutie tieňových spravodajcov bude zrejme budúci týždeň v Štrásburgu a potom v januári by sa malo k stanovisku hlasovať. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Tomáš. Obzerám sa po miestnosti. Praje si niekto vystúpiť v diskusii? Nie. Dobre, takže opakujem, časová lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 7. december 13.00. Veľmi pekne ti ďakujem za predstavenie stanoviska a za odvedenú prácu. Vážení kolegovia, postupujeme veľmi rýchlo. Teraz nasleduje bod 6. Ja som spravodajcom pre toto stanovisko. Budeme pokračovať. Vážení kolegovia, budem pokračovať v našo, našej, pra, našej práci ďalším bodom, pretože nás čaká ešte aj hlasovanie. Ehm, sme trošku popredu. Ja viem, že niektorí kolegovia by sa k nám ešte radi pripojili. Ak budeme postupovať prirýchlo, tak potom um, nebudú v sále, keď sa bude prerokovať príslušný bod, tak vážení kolegovia, ak by to bolo v poriadku, ak súhlasíte, dáme si 5-minútovú prestávku. Myslím, že postupujem postupujeme prirýchlo a um, rád by som dal príležitosť kolegom, aby sa um, pripojili k nám tu v sále, najmä z oblasti dopravy, takže veľmi pekne ďakujem za vašu trpezlivosť. Zhruba o tých 5 minút e, opätovne budeme pokračovať. Ďakujem. Um, Môžeme pokračovať, kolegovia. Ďakujem vám za trpezlivosť. Pondelky sú ťažké, všetci cestujú. Um, um, Prejdeme teda k bodu 6. Ide o uznesenie Dáme tiež priestor komisii, tá nám priblíži svoju prezentáciu. A pardon, nie, komisia nebude mať prezentáciu. Téma je nasledovná základné práva osob afrického pôvodu v Európe. Náš výbor má na starosti ochranu základných práv. Ako všetci veľmi dobre vieme, máme kompetencie pri vydávaní opatrení na boj proti všetkým formám diskriminácie, okrem diskriminácie vychádzajúcej z sexuálnej orientácie a tiež diskriminácie na pracovisku. Doposiaľ sme sa nevenovali dopodrobná situácii ľudí afrického pôvodu. Osobitne sa to týka rasizmu a diskriminácie. Je to kolegyňa Cecil Kienge. Ja jej týmto ďakujem za veľkú inšpiráciu. Táto téma sa dostala na program až ku koncu volebného obdobia, ale je to o to aktuálnejšie. A som veľmi rád, že sme sa k tejto téme napokon dostali. Návrh uznesenia, ktorý predkladáme, sa odvoláva na štúdie ako napríklad Asociácia pre základné práva, Viem, že aj agentúra pre základné práva zverejnila štúdiu minulý týždeň na túto tému. A tam sa popisuje tento fenomén veľmi podrobne. Týka sa to otázok rasizmu, diskriminácie a vyžaduje sa tam celý rad opatrení na boj proti diskriminácii. Tiež sa tu požaduje oficiálne uznanie konceptu ľudí afrického pôvodu v Európe a tiež je tu snaha o rozsiahlejší prístup zohľadne celého kontextu v boji proti diskriminácii ľudí afrického pôvodu. Keď sa pozrieme na Európsky parlament, ale aj na všetky inštitúcie EÚ, vidíme, že je to naliehavo potrebné. Z hľadiska účasti, najmä ľudí afrického pôvodu, čo sa týka počtu politických predstaviteľov, ale tiež všeobecne počtu pracovníkov v inštitúciách Týka sa to e, všeobecne ľudí tmavšej pleti, ale osobitne ľudí afrického pôvodu. Návrh uznesenia sa teda touto témou zaoberá a týka sa aj iných otázok, ktoré sú s základnými právami. Konkrétne sa tam definuje pojem ľudí afrického pôvodu, Návrh uznesenia schválili koordinátori písomným postupom 31. novembra a návrh uznesenia nám poslužnú uzavretie tejto rozpravy. Otázka na zodpovedanie to tiež koordinátori odobrili vo výbore lebe minulý týždeň. Oba tieto dokumenty sa predlžia konferencii predsedov v snahe, aby to bolo zahrnuté v pléne na 1. januárovej plenárke som veľmi rád, že tento bod dostal na program. Ešte raz opakujem. Som veľmi rád, že uznávame existenciu tejto formy diskriminácie v týchto zložitých časoch. Týmto úvodom by som teraz sa opýtal, či sa chcú vyjadriť deň vyspravodajcovia, a potom prípadne, či sa niektorí ďalší kolegovia chcú vyjadriť. Koordinátor za EPP tu zatiaľ nie je, preto požiadam našu koordinátorku za SAD Cecil Kienge, aby sa vyjadrila. Grazie. Veľmi pekne ďakujem, Claude. Rada by som predovšetkým vyjadrila vďaku tebe, predsedovi tohto výboru, Ďakujeme veľmi pekne za úsilie, ktoré vynakladáš každý deň, že ti ležia tieto témy na srdci. Chcem sa zároveň veľmi pekne poďakovať aj všetkým politickým skupinám, ktoré k textu prispeli a ktoré umožnili uznanie na úrovni Európskej inštitúcie. Táto, táto téma je veľmi dôležitá a bohužiaľ sa s, takýmito, s takouto situáciou stretávame čoraz častejšie. Um, ide o to, že osoby afrického pôvodu sa často stretávajú s diskrimináciou, s rasizmom, s rasizmom a to v rôznych formách. Často sa ich práva porušujú a to kontinuálne v niektorých európskych štátoch sme boli svedkami aj útokov nielen na potomkov týchto osôb, ale boli sme svedkami aj útokov na osoby, ktoré, ktorých farba pletí je tmavá. A bol tu prípad e, páchateľa, ktorý vybehol na ulicu s tým, že, s tým, že kričal chcem zabiť čo najviac Černochov. A to nie je len jeden prípad. Minulý týždeň sme predstavili správu um, agentúry pre základné práva, ktorá hovorí o opakovaných formách diskriminácie, ktorej čelia osoby afrického pôvodu. Zároveň ale táto správa predkladá aj konkrétne údaje a navrhuje konkrétne opatrenia, ktoré, ktoré by sme mali realizovať na to, aby došlo k potieraniu takýchto prejavov a k tomu, aby sa situácia zlepšila. Hovorí sa tam aj o projektoch v rámci komunít, hovorí sa o politických opatreniach, čiže na tomto základe si musíme byť vedomí toho, že Európa sa mení, mení svoju tvár. Um, naša, naša spoločnosť, e, na, naša spoločnosť um, musí nájsť riešenie. Neznamená, je to Tie riešenia sú prvým krokom k multikultúrnej spoločnosti, spoločnosti, kde už nebude priestor pre rasovú nenávisť. My sme za rovnosť a ja si myslím, že nástroje ako tieto sú nevyhnutné na to, aby sme dokázali budovať multikultúrnu spoločnosť. Ďakujem veľmi pekne. Uh, Ďakujem pekne v širšom kontexte otázky diskriminácie ľudí afrického pôvodu, africko-karibského pôvodu, taktiež na trhu práce, ale aj v sektore eh, trestnej spravodlivosti. Toto všetko sa v uznesení spomína, ako aj ďalšie témy, ktoré spomínaš. Eh, Cecil, prípady diskriminácie v Taliansku konkrétne. Chcú sa kolegovia prosím vyjadriť? Pani eh, Lívia Jaroka, ďakujem. A ja chcem zablahoželať eh, k výsledkom vašej práce. Ďakujem aj pani Kienge za to, že sa už mnoho rokov tejto téme venuje. Myslím si, že posilnenie pozície týchto ľudí v Európe bude dôležité aj do budúcna aj do budúcna bude potrebné podporovať tieto projekty. Ľudia, ktorí žijú afrického povodu. sú veľkým obohatením našej spoločnosti, majú veľké prepojenie na svoju krajinu povodu, ale tiež sú veľkým obohatením našej európskej spoločnosti. Myslím, že sú ideálnym premostením. Musíme urobiť preto všetko, aby sme ich emancipovali, ale zároveň si myslím, že je dôležité, aby Európsky parlament dokázala, že sám pôjde príkladom, že dá priestor um, viac expertom, zástupcom týchto menšín. Dokonca ani krajiny, kde je veľké percento populácie eh, z krajín, tohto e, regiónu, ani oni neposielajú expertov, ani pracovníkov do inštitúcií z týchto skupín. Tiež je dôležité, ako komunikujeme v médiách o týchto e, skupinách obyvateľstva. Musíme v tomto smere šíriť osvetu. Mnohých týchto ľudí sú e, v chudobe, tiež potrebujú opatrenia na znižovanie chudoby, na lepšie zapojenie sa do spoločnosti, ale okrem toho musíme šíriť osvetu aj čo sa týka vystupovania v médiách. Mm, čo sa týka ešte vedenia, podľa mňa základné práva týchto ľudí by sa mali posilniť. Je tu naliehavá potreba výraznejšieho a intenzívnejšieho um, vedenia z ich strany. To si vyžaduje eh, nielen kroky z úrovne Európskej únie, ale aj zo strany jednotlivých členských štátov. Myslím, že nie je potrebné diskutovať o migrácii. Tak, ako to teraz hovoríme v Európskom parlamente, o mnoho dôležitejšie je sústrediť sa, tak ako v tejto správe, na budúce riešenia pre tie, ktorí žijú v chudobe, teda ľudia afrického pôvodu v Európe aj mimo Európy. Ďakujem. Livia. Ďalšie tie spravodajcovia sa veľmi úzko podielali na spolupráci. Majú však iné povinnosti, ešte sú na ceste niektorí. Vieme, že veľký záujem v každom prípade mali o túto tému, o toto uznesenie. Do you want to take the floor, Birgit? Please go ahead then. Birgit, nech sa ti páči. Ďakujem, pán predseda. Len jedna poznámočka. Kolegyňa Kienge totiž už dlho sa touto témou zaoberá. Myslím, že musíme trošku zmeniť náš uhol pohľadu. Nemyslím si, že všetci ľudia, ktorí sú z afrického kontinentu a ktorí prišli žiť sem k nám, že potrebujú pomoc a podporu. Rozhodne teda nie v takej miere, v akej možno niekto iný eh, v istej životnej situácii by túto pomoc potreboval, alebo teda nepotrebujú túto pomoc o nič viac. My sa musíme snažiť o ostrenie diskriminácie. Musíme človeka akceptovať ako človeka, ako ľudskú bytosť a musíme so všetkými zaobchádzať rovnako. Možno by sme eh, ani pozitívne ich nemali diskriminovať eh, a rozhodne by sme ich nemali diskriminovať ani tom zmysle, že s nimi budeme zaobchádzať horšie. Tiež sa musíme snažiť pomáhať im krajina pôvodu. Samozrejme, pomoc je vítaná, ale myslím si, že mnoho toho, čo sa deje v afrických krajinách, by prebehlo mnoho lepšie, keby sme politiku s Afrikou nevnímali vždy, predovšetkým alebo výlučne cez prízmu toho, čo je dobre pre nás. Ale keby sme týmto krajinám dali možnosť, dali priestor rozvinúť svoj vlastný priemysel, svoju vlastnú ekonomiku, a tiež e, taktiež e, ich vlastný systém vytvárania hodnot. E, nie len kupovať od nich lacné suroviny a potom im predávať drahé výrobky. Myslím, že musíme celkovo zmeniť náš spôsob vnímania celého afrického kontinentu. Inak problémy diskriminácie nevyriešime. Okay, thank you very much. What I would emphasize... Ďakujem. Ja by som zdôraznila ešte v kontexte tohto uznesenia, že tu nejde o Afriku, ide o Európu. Ide o Afričanov, ktorí tu žijú už celé stáročia, žijú a pracujú medzi nami. A chcú mať rovnaké podmienky, a pri v dnešnej dobe diskriminácia je naozaj veľmi rozšírená. Ja som do parlamentu prišla 20 rokmi, bolo to viac poslancov africko-karibského pôvodu, ako ich je dnes. Teda situácia sa vlastne ešte zhoršila pre ľudí z afrického pôvodu. A to sa čiastočne prejavuje v niektorých eh, segmentoch eh, na trhu práce, v niektorých sektoroch, napríklad v polícii, v systéme súdnictva. Teda bojci sa nezlepšujú, práve naopak ako už spomenula kolegyňa Kienge. Tiež zjavne sa na to prejavuje aj populizmus. Som veľmi rád, pretože sme sa k tejto téme dostali, že predkladáme toto uznesenie. Chcel by som ešte raz oceniť prínos všetkých. Sekretariát tiež si zaslúži našu vďaku like to thank um, Cecile Kienge for inspiring. Ďakujem aj Cecil Kienge za to, že vlastne od nej vyšiel tento podnet na toto uznesenie. A tiež nadvezujeme na správu Agentúry pre základné práva z minulého týždňa. Návrh uznesenia vo výbore sa očakáva prijať 10. decembra rozpráva v pléne a hlasovanie v pléne prebehne v januári na 1. januárovej plenárke. Možno, že to bude o niečo živší proces e, ako v tejto chvíli. Ďakujem všetkým za ich prínos. Prejdeme k bodu 7, presne na čas. Tento bod sa týka informovania o misií vo Varšave v Polsku 19. 21. septembra. Ja, ako osoba, ktorá vedla túto misiu, priblížim zhruba technické aspekty a potom krátko približím aj výsledky, predtým ako otvorím diskusiu. Táto cesta do Polska, ktorá sa týkala princípov právneho štátu. Bola veľmi citlivá. Približne preto aj nejaké technické aspekty. Ja som tejto delegácii predsedal. Ze zelených tam bola pani Sargentini, bol tam pán Tomaševský, pán Engel, pani Spinelli, pani Bergeron, návrh správy sa rozoslala členom delegácie politickým skupinám a tiež tam boli aj zástupcovia z delegácie vo Varšave a ani mohli tiež sa vyjadriť tejto správe. Niektorí to využili, niektorí nie. Ešte bude priestor sa tejto správe povenovať aj v budúcnosti. V stredu minulý týždeň som dostal list od polského veľvyslanca, kde sú všeobecné vyhlásenia a tiež tento list polského veľvyslanca sa pridá ako príloha k tejto správe s mojim záverečným hodnotením tejto delegácie. Teraz by som vám priblížil ciele tejto cesty, aké stretnutia sme absolvovali, hlavné zistenia tejto misie, predtým ako otvoríme diskusiu Najskôr teda cieľ. Cieľom tejto misie do Varšavy bolo lepšie pochopiť prebiehajúce reformy polského e, systému súdnictva a tiež dopady situácie v oblasti právneho štátu v rámci článku 7. S týmto cieľom delegácia sa stretla s zastupcami polskej vlády, Sejmu, Senátu, politických strán, súdnych inštitúcií, zástupcov o BSE, OECD, pardon, a tiež mimo vládok. Parlamentná delegácia by sa rada poďakovala všetkým aktérom. S niektorými sme sa stretli aj minulý týždeň pri príležitosti vypočutia. Ďakujeme za to, že boli ochotní stretnúť sa s nami a za veľmi podnetné informácie. Snažili sme sa stretnúť s čo najširšou škálou rôznych aktérov, zástupcov spoločnosti. Je nám ľúto, že Niektoré stretnutia boli odmietnuté. My sme veľmi transparentne oznámili, na ktorých schôdzach sa zúčastniť nemôžeme. Ja ako predseda delegácie som požiadal o stretnutie s prezidentom Dudom, s predsedom vlády, s ministrom spravodlivosti a tiež s lídrom politickej strany PIS. Žiadne zo týchto stretnutí nebolo možné uskutočniť. V mene predsedu vlády sme dostali odpoveď 19. septembra kde nás informoval, že to nebude možné. Ako som už uvedol minulý týždeň, ako predseda tejto delegácie som ochotný uznať, že je plne legitívne, že polské orgány môžu vykonať dôkladnú reformu politického, pardon, polského systému súdnictva. Veľmi pozorne sme si vypočuli vysvetlenia týchto orgánov, ktoré sa týkali reforiem, ktoré prebehli, ale chcel by som pripomenúť, že po historickom pristúpení Polska do Európskej únie polskí sudcovia tiež konajú ako európske sudcovia a majú povinnosť konať spravodlivo a nestranne pri implementácii európskeho práva. Po tom, čo sme si vypočuli eh, vystúpenia všetkých, eh, s ktorými sme sa stretli, predkladáme hlavné zistenia tejto delegácie a tieto eh, podporili všetci členovia delegácie s výnimkou pána Tomaševského, ktorý zastupoval ECR e a tiež e, zastupca za NF, pán Bej. Prvý záver. Delegácia znepokojená kumulatívnym dopadom reforiem polského systému súdnictva, justičného systému v posledných rokoch, pričom to má dopad na ústavný súd, na bežné súdy, na Národnú súdnu radu, na Najvyšší súd, a všetko toto vykazuje závažné riziko systémového ohrozenia princípoprávneho štátu v Polsku. Okrem toho, e, delegácia znepokojená ďalšími prvkami, okrem iného zložením a fungovaním ústavného súdu, ďalej nezverejňovanie niektorých rozsudkov ústavného súdu, ďalej nový zákon, kde sa reformuje nový e, súdny systém a ďalej e, vysoký počet prepustených sudcov, o tom rozhodol prezident Naďalej pretrvávajú útoky na sudcov tým, že sa spúšťajú disciplinárne konania proti sudcom, ktorí sú proti týmto reformám a proti tým, ktorí predkladajú predbežné otázky súdnemu dvoru podľa eh, zmluvy a tiež eh, sa presúvajú kritickí sudcovia medzi jednotlivými súdmi. Hromadenie právomoci na úrovni ministerstva, taktiež prokuratúry, to znamená, že je tu politický vplyv na ministerstvo spravodlivosti a tiež nad prokuratúrou, prečo v minulosti to bolo od vlády oddelené. Ďalší aspekt sa týka zloženia a právomoci novej Národnej súdnej rady a síce si tam by ďalej určovanie e, doby e, vo funkcii a tiež e, pôsobenie nezávislého súdnictva a ďalej. Nový systém odchodu do dôchodku pre súdcov Najvyššieho súdu to sa skrátilo pre predsedu Najvyššieho súdu. E, napriek tomu, že to bolo stanovené 6 rokov, sa to predbežne ukončilo. E, je to proti ústave. 27 spomedzi 72 súdcov je vystavených riziku, že sa budú musieť nútenie odobrať do dôchodku. E, ďalej sú voľné právomoci predsedu, prezidenta a tiež ministra spravodlivosti, aby sa predlžil mandát súdcov to sa týka Najvyššieho súdu a Bežného súdu. E, v prípade sudcov, ktorí už dovršili vek od toho do dôchodku, e, ďalej právna neistota v osobitnom odvolacom konaní, to sa týka novovytvoreného postu sudcov na Najvyššom súde. E, tam sa to stanovuje na 5 rozsudkov ďalej právna neistota, ktorá je spojená s budúcim volením týchto sudcov tiež je nedostatok eh, súdneho dohľadu, nedostatok verejnej diskusie, konzultácií s aktérmi o legislatívnych procesoch, ďalej zhoršujúce sa podmienky pre médiá, napríklad prístup k vládnym a parlamentným zdrojom napriek relatívnej mediálnej slobode. Predsa len je vysoko pluralizovaný mediálny priestor, aj keď teda je v krajine relatívna mediálna sloboda, sú tieto podmienky, ktoré sa zhoršujú. Tento rok, čo sa týka um, hodnotenia povýženia financií mimovládnych organizácií, mm, tam naďalej máme dobrú situáciu a čo sa týka uplatňovania základných eh, zdravotných a reproduktívnych eh, práv, prístupu k antikoncepcie eh, alebo rôznym lekárskym vyšetreniam. To boli ďalšie aspekty. Ďalej odporúčania Benátskej komisie, tie sú nedostatočne implementované, taktiež odporúčania Európskej komisie v rámci princípov právneho štátu, nedalej nedostatočná implementácia parlamentná delegácia s výnimkou pána Tomaševského, člena poslanca za EKR a taktiež pána Beja, poslanca za ENF, si robí starosti ohľadom základných princípov právneho štátu, ktoré sú porušované, alebo to riziko, že budú porušované princípy ako napríklad právnej istoty, taktiež dobrého rozdelenia výkonných e, právomocí, účinného opravného prostriedku. A taktiež podporujeme Európsku komisiu v tom, že je zo strany polských úradov vážne riziko porušovania princípu právneho štátu. Takže, kolegovia, toto bola moja správa. A ako som povedal, správa bude mať, ktorá bude pripojený list eh, polského veľvyslanca a Kolegovia, môžete sa teraz vyjadrovať k tomuto návrhu správy. Myslím, že jeden alebo dva kolegovia, ktorí boli členmi delegácie, sú tu taktiež dnes prítomní. Pani z Argentíny, vy ste boli členkou delegácie. Chcete sa vyjadriť? Prosím, Judith. Ďakujem. Som veľmi rada, že som mohla byť členkou tejto delegácie. Pripomeňme si, že sme zorganizovali túto misiu v týždni po tom, čo parlament hlasoval o správe o Maďarsku. Čo predovšetkým považujem za dôležité je to, že sme vytvorili určitý trend, aby ste si robili svoju prácu v súvislosti s postupom v zmysle článku 7. Je treba sa vydať do konkrétnej krajiny, je treba tam hovoriť e, so zastupcami úradov, občanskej spoločnosti, s právnikmi, s novinármi. A on tak na okraj. Jeden deň sme ráno boli na návšteve v určitom právnom inštitúte, ktorý predseda nad e, postupom e, najímania a prepušťania sudcov. A v súčasnosti eh, tam sedia už aj poslanci parlamentu, to je nová vec. No a potom po obede sme navštívili Senát, hovorili sme tam so senátormi a jeden z tých senátorov hovorí, ach, rád vás vidím, už sme sa videli dnes ráno, keď ste navštívili eh, výbor pre dohľad nad právnikmi. A myslím si, toto, je, toto dobre ilustruje problém, ktorému tam čelíme. Ďalšia vec. Nie k tým záverom, pretože tie plne podporujem, ale čo ja som ocenila, bolo to, že sme sa pozreli na širšie spektrum záležitostí, čo sa týka demokracie, právneho štátu eh, v Polsku, než eh, na postup v zmysle článku 7, ktorý Európska komisia dosť úzko zadefinovala. Takže napríklad sme vedli rozhovor s novinármi a toto je veľmi dôležité, pretože takto v podstate nezjednodušujete článok 7 na len otázku justície, kde môžete presunúť zodpovednosť e, aj na iných. Ja si myslím, že je dobré, že polská vláda zmenila názor, čo sa týka odchodu dôchodku sudcov Najvyššieho súdu, ale obávam sa, že opäť na rade, kde už sa od 3 čtvrte roka diskutuje o Polsku, tak pre nich to bude argument navyše v tom zmysle, že iná inštitúcia sa môže chopiť iniciatívy a tým pádom nemôže nás nikto za nič obviniť. Takže toto by rada mohla logicky si povedať. A naďalej sa snažiť nezapájať do tejto situácie, povedať, že komisia musí dbať na dodržiavanie e, ustanovení zmluv a taktiež, pokiaľ tam bude problém, tak to pôjde pred Európsky súdny dvor. Takže v podstate sa ten problém redukuje. Ja som teda veľmi rada, že sme dostali príležitosť v Polsku diskutovať s rôznymi stranami. A je dôležité, že parlament pracuje takýmto spôsobom, aby pokiaľ sa stane niečo podobné v inom členskom štáte v budúcnosti, tak môžeme opäť siahnuť k takejto rutine a ukázať, že sme si ju už vypracovali a že neukazujeme prstom na určité členské štáty alebo určité témy. Ďakujem, Judith. Sme radi tomu, čo si povedala. Ešte niekto sa chce prihlásiť? Nie, toto samozrejme nie je nič osobné proti Polsku. Bolo nás tu len pár, v podstate pri, pri každom bode programu, nie je to len pri tomto bode o Polsku, neviem, čo je to dnes, tento pondelok. Takže ešte formality, ďakujeme Judith. Je to veľmi citlivá a detailná téma, ktorú sa zabrala táto delegácia v súvislosti s právnym štátom. Ďakujem aj členom, aj sekretariátu, kolegom z rôznych politických skupín, ktorí sa účastnili na tejto misii, vypracovali správu. No a o správe sa diskutovalo medzi politickými skupinami a s výnimkou EKR a NF sa k nej všetky pripojili. Pokiaľ nikto nenamieta, tak sa správa považuje výborom za schválenú. Dávame teraz zelenú, aby sa pokračovalo v práci. Čo sa týka nadväzných krokov zo strany parlamentu. Lívia, chcete sa vyjadriť? Len jednu vec keď dovolíte, k tomu postupu. Chcela by som povedať, že si myslím, že je veľmi dôležité, aby každý bol v súvislosti s takýmito správami vypočutý a aspoň postup v zmysle článku 7 musí byť taktiež musí taktiež zahrnúť postup priamo v členskom štáte. Treba si vypočuť mimo vládky zo všetkých strán, nie len jednu stranu. Nehovorím, že sa to tuto stalo, ale do budúcnosti výbor Libe musí zaručiť, že všetci dostanú šancu sa vyjadriť takéto dôležité otázke. A druhá vec, čo chcem povedať, keďže je to článok 7, tak sa to opäť dostane na radu. Áno, a spravodajci, spravodajca bude zase vypočúvaný. No a v prípade Maďarska to bolo tak, že si myslím, že by bolo, bývalo dôležité, aby kolega, ktorý je z tej krajiny, taktiež sa mohol vyjadriť. A keď sa to dostane na úroveň premiérov alebo príslušných ministrov na rade, tak si myslím, pán predseda, že je veľmi dôležité a taktiež sa obratím na predsedu Tajányho. Je dôležité, aby za výbor Libe sme vyslali niekoho, aby sme ukázali, že sme profesionáli, niekoho, kto dokáže vysvetliť situáciu, predovšetkým pokiaľ máme kolegu v Libe, z tej krajiny, ktorý bude môcť na rade pomáhať, aby sa situácia vyjasnila a bude teda pomáhať spravodajcovi na rade. Takže len ešte na margo toho, ako to vyzeralo s tým maďarským vypočutím na rade. Ďakujem. Tá prvé, z ktorú ste spomenuli, účasť mimo vládok, tak všetky naše delegácie samozrejme obsahujú veľký kus práce, dávajú sa dlo dohromady. Tá práca bola intenzívna. Musia sa učiť samozrejme účastníci schôdzi, mimovládky, taktiež sa im zasielajú na pripomienkovanie návrhy správ. Takže skutočne sme tam hovorili s mnohými partnermi, a potom sme správu aj príslušným spôsobom menili. Všetky politické skupiny ju taktiež mali k dispozícii. Správa teda bola schválená politickými skupinami. Čo sa týka postupu samotného, komisia spustila postup v prípade Polska. My sme, máme len postup udelenia súhlasu, to je naša úloha, robíme čo je v našich silách. Naša delegácia vypracovala správu, robíme čo môžeme v rozsahu našich kompetencií, aj teraz v podobe tejto správy a budeme takýmto spôsobom aj pokračovať. Ďakujem. Ešte niekto ďalší? Nie. Dobre, takže dokument schválený, pokiaľ nikto nenamieta, okrem spomínaných dvoch politických skupín. Kolegovia, urobme si prestávku do 16.30 a potom budeme pokračovať s ďalším bodom programu, ktorý sa týka vízového informačného systému, keďže správodajca tu ešte nie je. Takže do pol piatej prestávka. Ďakujem za trpezlivosť. Takže kolegovia, prejdeme k pozmeňujúcim návrhom e, v súvislosti s reformou vizového informačného systému. Pán Carlos Coelho bol stanovený spravodajcom 20. júna. Návrh správy bol prezentovaný v správe 5. novembra, pardon, v výbore 5. novembra. Máme 483 pozmeňujúcich návrhov a 13. novembra bola lehota na zaslanie pozmenujúcich návrhov. Od tej doby spravodajca tými spravodajcovia spolupracovali, aby vypracovali e, dohodu o kompromisných návrhoch. Otvárali sa štyri stretnutia a prebiehalo to všetko rýchlo, aby sa postup e, urýchlil. A teraz odozdá slovo pánu spravodajcovi Koeľovi. Ďakujem. Ako viete, Máme takmer 500 pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli zaslané zo strany politických skupín. Čo sa týka schôdzi, mali sme 3 schôdze s komisiou a ešte ďalšie 4 prítomnosti tenových spravodajcov a ďalších 5 schôdzí máme do konca roka naplánovaných. A ja sa budem snažiť zapojiť do tohto procesu všetkých vypracovať kompromisy, ktoré budú pokrývať e, čo najväčšie míry všetky pozmenujúce návrhy. Niektoré kompromisy už sú veľmi jasné. Väčšina politických skupín e, súhlasí s existenciou tohto systému a vo všetkých bodoch, čo sa týka interoperability, tak už máme stanovisko parlamentu. Čo sa týka prístupu k presadzovaniu práva, väčšina skupín súhlasí s princípom udelovania prístupu. Čo sa týka doby zadržiavania, väčšina skupín súhlasí s textom, ktorý už je v platnosti. Väčšina skupín taktiež súhlasí s posilneným rámcom na ochranu údajov, ale povedzme to jasne. Podstata tohto návrhu je chrániť eh, Schengen, taktiež eh, tých, čo majú či sú držiteľmi dlhodobých aj krátkodobých víz, musia mať možnosť eh, cestovať v šengenskom priestore. Taktiež ďalším prirodzeným krokom je zahrnúť tam držiteľa povolenia k pobytu. Myslím si, že máme na dosah dohodu ktorá, ktorú podporí väčšina politických skupín a ktorá nám umožní začať rokovania na začiatku budúceho roka s rumunským predsedníctvom. Ďakujem. Ďakujeme, Karloš. A za tenými spravodajcov bude hovoriť tenivá spravodajkyňa, ktorou je Marie Kristín Veržia GUE. Oui, merci. Ďakujem. Vždy je potešením pracovať s pánom Kojom. aj keď e, máme samozrejme rozdielnosti v názoroch, čo sa týka obsahu. Obávam sa, že budem zdrojom dosť veľkej e, e, časti pozniacich návrhov, viac ako štvrtina, ak som to správne spočítala, ale ako som už uviedla na schôdze tým spravodajcov, väčšina z týchto návrhov je principiálnych, pretože sme proti rozšíreniu bez obmedzenia a všeobecnej platnosti využívanie tohto ehm, mm, nástroja, výzového nástroja. Pôvodne e, sa to týkalo len e, Severnej Afriky. Postupne sa táto zemepisná zóna rozšírila na celý Blízky východ a na krajiny Perského zálivu a teraz vlastne sa to vzťahuje na celý svet. A preto sme proti takémuto systému výmeny informácií vytvorí sa jeden špecifický nástroj e, podľa konkrétneho rámca a postupne sa to rozšíruje zemepisne, ale tie, čo sa týka obsahu údajov, ktoré sa využívajú, práve to sa nám e, tu navrhuje v tejto správe. Keď vidím, e, že tento výz zahrne viac ako 55 tisíc žiadostí o azyl v minulom roku a 47 tisíc otlačkov prstov, tak eh, si kladiem otázku, či v tomto dnešnom svete s výzvami, ktorým sme vystavení, ktoré sú čoraz viac nepokojivé, či naozaj eh, nevytvárame nástroje, ktoré sa môžu obrátiť proti progresívnym demokratickým silách a to ma naozaj hnevá. Hnevá ma to ešte o to viac, že sa tu budú eh, zhromažďovať aj údaje o deťoch. Podľa mňa deti e, ostanú deťmi a maloletí ostanú maloletými až do 18 rokov do 18 rokov je treba sa k tomu stavať inak. Či už je to 12, či 6 rokov, pre mňa je to nepripustné. Bola by som rada, keby sme aspoň v niektorých zásadných veciach sa teda dokázali dohodnúť, aby sme predišli tomu, aby maloleté osoby sa stávali terčom takýchto postupov. Ja by som obnovila, ešte raz zdôraznila svoj eh, negatívny postoj eh, k E, zapojeniu tretích e, firiem, externých e, firiem. V to, bolo som, by som za to, aby sme sa dodržali, držali veľmi prísneho systému, najmä v južných krajinách a v afrických krajinách. Títo poskytovateľa služieb, tieto tretie strany vlastne sa správajú, ako by som to povedala, skôr deštruktívne. Vlastne o čo vyššia je chudoba, o to drahšie sú víza, tak povediať, e, čo sa týka úplatkov, a to je podľa mňa nie je celkom bežné. A v každom prípade by sa mala zachovať možnosť, e, aby žiadateľ mal možnosť podať svoju žiadosť e, diplomatickým službám. Tiež sme proti rozšíreniu využívania získaných údajov, najmä čo týka biometrických údajov Eh, chceli by sme, aby tento systém víz eh, zostal nástrojom, ktorý sa bude využívať na oderovanie víz, nemalo by sa využívať na iné účely. Inak eh, si kladiem otázku, na čo vlastne vytvárame tento európsky systém, ak sa zhromažďujú údaje, a ak sa do tohto systému môžu dostať a rôzne orgány, a to sa týka aj represívnych orgánov. Myslím, že ešte máme pred sebou obrovský kus práce aby sme stanovili vhodný rámec pre tento nástroj a to tak, aby sa nemohol využívať na nekalé účely, ak to môžem takto povedať. To by ma naozaj veľmi nahnevalo do budúcna. Myslím, že naozaj je na mieste postupovať veľmi opatrne a nastaviť to eh, tak, aby sme sa týmto rizikám vyhli. okolo roku 1984 sa predsa nedalo predvídať, že takéto okolnosti vzniknú, um, akým sme vystavení dnes. Ďakujem, Mari Kristín. Ešte nejakí ďalší kolegovia sa chcú vyjadriť? Možno komisia? Chcete sa vyjadriť? Ďakujem vám presa len stručne za komisiu. Tešíme sa na začiatok e, rokovania v rámci trialógu v súvislosti s týmto dôležitým návrhom. Ďakujem spravodajcovi a ďalším poslancom. Je to dôležitý návrh pre komisiu a dúfame, že sa dohodneme ešte v rámci tohto mandátu. Takže tešíme sa na e, čoskoré rokovania. Ďakujem. Hlasovanie v výbore Libe, nevieme, kedy bude. Karlo, ešte chceš niečo povedať na záver? Áno, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať za spoluprácu všetkým tenevým spravodajcom. Mm, myslím, že pracujeme vo veľmi konštruktívnej atmosfére s kolegami. Ako už povedala pani Veržia, sú niektoré zásadné otázky, ktorým sa musíme povenovať. To veľmi dobre viem, ale myslím, že sú tu aj iné otázky, v ktorých sa budeme môcť dohodnúť, čo sa týka týchto principiálnych otázok, ktoré popísala pani Viržia, po schôdzení spravodajcov. Vidím, že predsa len väčšina vo výbore podporuje istý prístup. Ak sa to nepodarí eh, zvrátiť, tak jednoducho budeme musieť dať priestor eh, tejto väčšinovej pozícii vo výbore. <laughs> thank you, Carlos. Okay, thank you very much. There was only two of you, but it was a... Áno, ďakujem. Si tu len dvaja, ale bola to riadna diskusia. Ďakujem ako vždy za vašu tvrdú prácu na tejto téme. Ďakujeme aj Mari Kristín. Dobre, takže máme tu ešte jeden bod pred hlasovaním. A síce je to prezentácia komisie v súvislosti s návrhom o zozname tretich krajín, ktorí štátni príslušníci musia mať vízum, keď prekračujú externé hranice EÚ a taktiež tých, ktorých štátni príslušníci nepodliehajú tieto povinnosti v súvislosti s odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie komisia. Ďakujem, pán predseda. Nuž, Súčasťou prípravných opatrení na Brexit komisia schválila pripravila 13. novembra návrh v súvislosti s nariadením 539 e, z roku 2009. Kodifikovaná verzia už bola publikovaná v našom oficiálnom vesníku, takže teraz je to e, nariadenie 180.06, takže táto oprava už prebehla po schválení návrhu komisie, táto, teda oprava tejto odvolávky. A máme tu taktiež prípad, že nebude dohoda, keď Spojené kráľovstvo odíde z EÚ 30. marca budúceho roka, stane sa tretiou krajinou, je treba určiť, či štátni príslušníci Spojeného kráľovstva budú podliehať vízovej povinnosti, keď budú prekračovať externé hranice členských štátov, alebo či nebudú podliehať tejto povinnosti. Toto si myslím, že je veľmi dôležité. Je treba toto stanoviť, aby tam bola právna istota, aby e, pohraničníci vedeli, či britskí štátni príslušníci budú podliehať vízovej povinnosti alebo nie. Ako viete, tak sú tu viaceré kritéria v súvislosti s týmto rozhodnutím. Tie sú stanovené v nariadení 180. Máme tam nové, na, nový článok 1. Máme tam určité kritéria, ktoré však nie sú vyčerpávajúce. Je treba to posudzovať prípad od prípadu. A komisia teda rozhodne vždy, či určitá krajina bude alebo nebude na zozname, ktorý je v prílohe nariadenia. Týka sa to ilegálnej imigrácie, ďalej e, externých e, vzťahov a taktiež e, dopadu na regionálnu koherentnosť a vzájomnosť. Komisia tieto kritéria vyhodnotila v súvislosti so Spojeným kráľovstvom a ďalšie kritéria tam boli ako napríklad bezpečnostné vlastnosti cestovných dokladov a dospela k záveru, že by britskí občania, občania Spojeného kráľovstva, keď budú cestovať na územie EÚ e, za účelom krátkodobého pobytu, že by mohli byť vyňatí z vizovej povinnosti. Je treba zobrať do úvahy samozrejme geografickú blízkosť, spoločné hodnoty, právny štát, prepojenie našho hospodárstva, obchodu a taktiež E, charakteristiky e, krátkodobých pobytov. V budúcnosti bude sa teda týkať obchodných pobytov, e, turistických pobytov a tak ďalej. Všetko toto sme vyhodnotili a bezvízová, bezvízové cestovanie britských občanov bude prospešné pre, pre Európsku úniu, tak toto bolo vyhodnotené a my sme do tohto vyhodnotenia zapojili aj rôzne štatistiky, čo sa týka počtu takýchto ciest zo strany e, britských občanov do zvyšku Európskej únie. Taktiež je treba zobrať do úvahy, že budúci vstup do platnosti e, systému, e, vstup, vý, výstup, že taktiež e, sa tam nebudú tieto ustanovenia už uplatňovať na britských občanov. Je treba vždy samozrejme, ako pri, aj pri ostatných občanoch tretich krajín, vždy vyhodnotiť e, možné riziko týchto cestujúcich z britských ostrovov. A čo sa týka legislatívnych návrhov a príslušných ustanovení, máme tu tri články. Článok 1 odsek 2, tam navrhujeme vložiť odvolávku na Spojené kráľovstvo taktiež do prílohy 2, e, pretože sú určité kategórie britských občanov, ktorí sú už v prílohe 2 nariadenia, súčasne platného nariadenia, takže tam sa nič meniť nebude a v praxi to bude znamenať, že návrh by sa stiahoval len na britských občanov, ktorí sú aj občanmi únie a v súčasnosti využívajú slobodu pohybu v Európskej únii že môžu vstupovať na územie členských štátov bez víza. Takže spoločný priestor by nemal byť nejakým spôsobom týmto návrhom zasiahnutý a Ehm, zrejme nariadenie ešte prejde technickými úpravami. Ehm, článok 4, konkrétne článok 4.2d, tam ide odvolávku na Spojené kráľovstvo, pretože toto ustanovenie sa týka Spojeného kráľovstva ako ehm, členského štátu EÚ v každom prípade členské štáty budú v zmysle tých istých ustanovení pokračovať, ale v rámci iného odseku D v článku 4D, e, teda členské štáty budú môcť vyňať spod e, požiadavok uznávať e, utečencov a oso, osoby bez štátnej príslušnosti tých teda, ktorí sú, sú držiteľmi dokumentov, ktoré vydá Spojené kráľovstvo a ktoré dotknutý členský štát uzná. Čiže členské štáty budú, budú, budú mať možnosť vyňať z vízovej povinnosti tieto osoby, ale samozrejme v zmysle príslušného článku nariadenia bude treba tieto skutočnosti notifikovať. A ďalej ešte technická vec, ale to bude samozrejme dôsledok stiahnutia sa z EÚ, ale um, v zmysle 4.2 a členské štáty môžu vyňať z podvizovej povinnosti žiakov z tretich krajín, ktorí pobývajú v Spojenom kráľovstve a ktorí cestujú do členských štátov EÚ na exkurziu, na, na výlet. Čiže, ale opäť bude treba, aby v zmysle ustanovení nariadenia prebehla o tejto skutočnosti aj noti- notifikácia reciprocita. Na to existuje článok 2, osobitné ustanovenie. Viete, že e, britská vláda vyjadrila vyjadrila zámer nevyžadovať víza od EU občanov, e, pokiaľ ide o krátkodobé pobyty a podobne. Čiže článok 2 nášho návrhu zdôrazňuje reciprocitu, ale Hovorí sa tam, že v prípade, že by Spojené kráľovstvo zaviedlo vízovú povinnosť pre občanov, alebo aspoň pre jeden členský štát v budúcnosti, mechanizmus reciprocity, ktorý je už ustanovený v nariadení, by mal začať platiť a teda ak bezodkladne by sa, mal, by sa mali začať opat, uplatňovať opatrenia v prípade, že Spojené kráľovstvo nebude postupovať v zmysle reciprocity. Viete, že prvým krokom mechanizmu je, je, je notifikácia o prípadoch, kde nebola dodržaná reciprocita a na základe toho potom spolu zákonodárcovia musia konať, ak sa zistí, že mechanizmus nebol uplatňovaný. Potom článok 3, vstup do platnosti. Uh, to je 30. marec, teda dátum stiahnutia sa z EÚ. Nariadenie bude platiť od následujúceho dňa. Čiže jedine ak by bol ustanovený dohodou iný dátum, Jedine teda, že by sa strany dohodli jednomyselne na inom dátume. Takže toľko prezentácii návrhu. Komisia vyzýva parlament a radu, aby pristúpili čo najskôr k schváleniu tohto dokumentu, nakoľko musí byť prijatý pred eh, koncom marca budúceho roku. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem komisii za informácie Bolo to veľmi nápomocné. E, kolegovia, chce sa niekto vyjadriť? Čiže chcem, chcem ešte doplniť, že bez, oh- bez ohľadu na to, či bude referendum, by sme... No, to som nepovedal. E, koncom januára bude pred, predložené návrh stanoviska, no ale to je pomerne dlhý čas na britskú politiku, takže uvidíme. To je, to je pomerne dlhý čas pre akúkoľvek politiku, politiku ktorékoľvek krajiny, ale osobitne v britskej politike v tejto situácii. Veľmi pekne ďakujeme ešte raz komisii. Zdá sa, že nikto v tejto chvíli pripomienky nemá. Eh, ne, nemáme ani tieňových spravodajcov dosiaľ. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem komisii za podrobný výklad obsahu nariadenia. Kolegovia, mm, teraz dáme prestávku až do 17.20. A, takže 17.20, ale poprosím vás o dochvíľ, no začneme presne 17.20. Poprosím vás, povedzte aj kolegom, aby ste so sebou priniesli hlasovacie zariadenia. Takže 17.20 bude na programe hlasovanie. Um, uh, Vážení kolegovia, tí, ktorí ste náhradníkmi, ktorí ste tu v mene niekoho iného, poprosím vás, naozaj potrebujete aj eh, elektronické hlasovacie zariadenia, len vám to chcem pripomenúť, ak nie ste členom LIBE, pretože hlasovanie bude elektronické v plnom rozsahu. Takže pripomínam, potrebujete elektronické hlasovacie zariadenie. Najmä tí kolegovia, ktorí zastupujú poslancov a začneme 17.20. Welcome, colleague. Vážení kolegovia, vítam vás. Začneme hlasovať. Už vopred vám ďakujem za spoluprácu. Čaká nás e, veľa hlasovaní. Pripomínam kolegom, ktorí zastupujú iných kolegov, aby si pripravili elektronické hlasovacie zariadenia, Začali by sme preto prvým hlasovaním. Ide o správu z vlastnej iniciatívy k humanitárnym výzvám. Spravodajcom bol Juan Fernando López Aguilar na nadväznosti eh, na konferenciu predsedov eh, a rozhodnutie výboru LIBE respektíve koordinátor výboru LIBE z 19. novembra. Výbor bol poverený pripraviť uznesenie na základe správy z vlastnej iniciatívy v zmysle článku 225 zmluvy a e, pravidla, je to v súlade s pravidla 46, takže máme 36 pozmenujúcich návrhov a predtým, než pristúpime k hlasovaniu, poprosím pána Lópeza Aguilara, aby sa ujal slova, ale predsa len ešte by som pripomenul, že pán Becker avizoval, že plánuje stiahnuť všetky svoje pozmenujúce návrhy k tomuto spisu. Takže pán López Aguilar, nech sa páči. Máte slovo predtým, než pristúpime k hlasovaniu. Ďakujem, pán predseda. Presne ste to povedali. Ten, ten proces, ktorý nás priviedol sem, bol pomerne dlhý a Vynaložili sme intenzívnu prácu, najmä za uplynulý týždeň, za uplynulé dni či hodiny. Preto môžem naozaj vyjadriť obrovskú vďaku všetkým kolegom, ktorí sa poznažili a, ktorí, a vďaka ktorým máme pred sebou tento kompromis. Všetci sme sa snažili, aby sme sa dopracovali k stanovisku, ktoré by bolo vyvážené, pretože aj tie postoje sa rôznili a skutočne sme do toho vložili obrovský kus práce, aby sme sa dopracovali k akceptovateľným kompromisom. Ale zároveň sme nemohli stratiť zo zretela možnosť zapracovať do tejto krehkej rovnováhy Um, komisia um, si, si želala samozrejme zapracovanie vidového, vizového kódexu a hum, zároveň aj zapracovanie humanitárnych víz. Tie cieľom ktorých je respektíve humanitárne víza sú pre tých, ktoré, ktorí ich najviac potrebujú na to, aby mohli zažiadať o medzinárodnú ochranu na európskom teritoriu, pretože nemali, nemali žiadnu legálnu možnosť vyriešiť svoju situáciu. Takže takýmto spôsobom budú mať vďaka tomuto rámci o ktorom budeme hlasovať, možnosť naozaj pristúpiť k zákonnému riešeniu. Takže všetci Ďakujem aj všetkým tieňovým spravodajcom za to, že prispeli svojim dielom, že sa takisto snažili o kompromis. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem aj za všetkých, ktorí vzhľadajú k Európskemu parlamentu dnes popol- dnešné popoludne. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Juan. Ďakujem aj tieňovým spravodajcom za odvedenú prácu. Dobre, poďme kolegovia hlasovať. Takže Amblok 16, 17, 18, 32. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. And that's rejected. Zamietnuté. Poďme k, k 20. Poďme sa číslo 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 25. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 27. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 28. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený 29. Hlasujeme prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý 30. Hlasujeme prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý 31. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Citácie 1. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Číslo 2. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Úvodné ustanovenia číslo 3. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Úvodné ustanovenie číslo 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Číslo 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Číslo 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý číslo 8. Otváram hlasovanie. Dobre, 8, od 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 unblock. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Ďakujem, Birgit. Text prílohy 33. Môžeme unblock 33. No, nemôžeme. Takže k 33. Otváram hlasovanie. Prepačte, som sa unahlil. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. A 36. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý a konečné hlasovanie menovite. Otvár, otváram hlasovanie. Každý zahlasoval. Končím preto hlasovanie. Takže gratulujem veľmi pekne. 37 za 10 hlasovali proti a traja sa zdržali. Takže gratulujem veľmi pekne pánovi správodajcovi. Vážení kolegovia, teraz sa presúvame k ďalšiemu hlasovaniu. Ide o vízový kódex. Chcem len upozorniť, že sa nám nepodarilo ehm, dopracovať sa k príliš veľa kompromisom, takže nás Takže nás čaká dlhé hlasovanie. Um, je tu aj ho zloženie týmu, pán spravodajc, pán spravodajcom je opätovne pán López Aguilar. Bol, bol dohodnutý určitý počet kompromisov, ale bohužiaľ nebol čas o nezatočne rokovať a mm, budeme preto musieť hlasovať o, o ehm, celom rade pozmenujúcich návrhov. Takže 95 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 96. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 5. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Vážení kolegovia, e, za EPP mám jeden hlas navyše. Môžeš sa prosím, Roberta, na to pozrieť? Dobre, vyriešené. Poďme ďalej, teda končím hlasovanie. A návrh bol schválený. Poďme TRAN číslo 39. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Číslo 97 hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 98. Hlasujeme. Prosím. Končím hlasovanie. Schválený číslo 99. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Číslo 103. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 100 a 101 sú identické. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie Schválené. 102. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 104. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 105. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Číslo 6. hlasujeme prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Áno, to sme skon... to bolo ukončené, to je schválené. Číslo 7. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Číslo 108. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 109. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie zamietnutý. Číslo 8. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. 110. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Číslo 9 a 112 sú identické. Nech sa páči, hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválené. 111. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Schválený 113. 114. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. 115. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. Chceme postupovať unblock? Dobre, takže 116 až 121. Poďme, skúsme. 116 až 121. Nie, dobre, nemôžeme takto postupovať. Nie, nie. Birgit, nie, nedá sa to, ne, nefungovalo by to len mrháme časom. Jednoducho budeme hlasovať len k 116. Ja viem, že to stalo za pokus, ale poďme 1 na 6, končím hlasovanie. Schválený 1 na 7. Pokúsim sa to prebehnúť čo najrychlejšie. Končím hlasovanie. Zamietnutý 1 na 9. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 1, 2, 0. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 11. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. 121. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 122. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 123. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 124. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 126. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 125. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 127. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Tran číslo 49. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 128. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý 129. Hlasujeme, prosím. Za, uzatváram. Vrat, vraciaš sa, Elma? Um, dobre, ten bol zamietnutý. Trán 42. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ten bol zamietnutý. 4, strán 46. Otváram hlasovanie. Nie, zabud... Končím hlasovanie. Zamietnutý. 130. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Dobre, schválený. 131. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválený. 132. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 133. To je menovité hlasovanie, ako požiadalo EPP. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 134. Hlasujeme, prosím. A 12. 134 a 12. Menovité hlasovanie na žiadosť EPP hlasujeme. Prepačte kolegovia, nie je to 134 a 12. Je, ideme hneď na 35, takže 135 hlasujeme, prepačte, to bola moja chyba, 135 hlasujeme prosím. Končím hlasovanie zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 3. Hlasujeme, prosím. Končím. Schválené. Schválený. Kompromis je schválený. Poďme ďalej. Číslo 4, teda kompromisný návrh číslo 4 na strane 10. Kompromisný návrh číslo 4. Hlasujeme, prosím číslo 4, kompromis návrh číslo 4. Končím hlasovanie. Schválený. 159. 159. Hlasujeme, prosím. Na strane 13 môjho hlasovacieho zoznamu. 159. Pozmeňujem tam čo 159. Prepačte, asi by som nemal uvádzať čísla stránok. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Po... Tran číslo 5. si navrh Tran číslo 5. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 160 a Trán číslo 55 sú identické. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 5. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Číslo 6, kompromisná číslo 6, hlasujeme, prosím. Uzatváram hlasovanie schválený. E, číslo 26. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Schválený 168. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý číslo 169, prepačte, 27, opravuje sa pán predseda, 27. Áno, našiel som to. Len vás testujem, viete, ako to je, lebo skúšam. Konec hlasovania. Zamietnuté. 169, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté 170. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 174. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 175. Otváram hlasovanie. E, koniec hlasovania. Zamietnuté. 176. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 177 a 178, to si rovnaké. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 179. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Tran. kompromisy návrh 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 180. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 181. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 29. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 182. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté navrh 30, 184, 85 a TRAN 65. E, e, otváram hlasovanie. To sú všetko rovnaké návrhy. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 31. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 186. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 195 a 196. Menovité hlasovanie e, na poženie PP. Otváram hlasovanie. To 95-196, merovité hlasovanie, koniec hlasovania. Neviem, čo sa deje, prečo sa hlasuje tak pomaly. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 34. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 197. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 198. 199. Tiež nie. Skočíme na návrh 201. Otváram hlasovanie. Ide o menovité hlasovanie. Požiadali o to EPP. To povedať musím. Konec hlasovania. Prijaté. Dvesto tri. hlasovanie. Closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 204. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromisy návrh o 8. Otváram hlasovanie. Hlasujeme menovite. Požiadali o TPP. E Naozaj mám povinnosť to povedať. Koniec hlasovania prijaté. Ďalej návrh 225. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 226. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 227. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Dvesto dvadsať osem. Koniec hlasovania. Zamietnuté. tridsať Otváram hlasovanie. Closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté osem Otváram hlasovanie close. Konec hlasovania prijaté 231. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Carried, two, three. Prijaté 233. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté 39. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté 234. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 235. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 236. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 237, otváram hlasovanie. Close. Koniec hlasovania. Zamietnuté 238, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. OK, then 239, 240. 239, 241, to sú rovnaké. Otváram hlasovanie. closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 242. Otváram hlasovanie. Close. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 243. Otváram hlasovanie.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 closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. Trans 75. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Trans 76. Otváram hlasovanie. Closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 244. Otváram hlasovanie. Closed. Konec hlasovania. Rejected. 245. Vote is open. Zamietnuté. 245. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Carry, two, Prijaté 242. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. prijaté. 247. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 43. Otváram hlasovanie. Closed. Koniec hlasovania. Prijaté 249. Otváram hlasovanie. Closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 44. Otváram hlasovanie. Closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 250. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 251. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 252. Otváram hlasovanie. Closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 257. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 253. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 254. otvorom hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 255. otvorom hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 256. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 258. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 259. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 260. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 261. Otváram hlasovanie. Closed. Koniec hlasovania zamietnuté 262. Otváram hlasovanie. Closed. Koniec hlasovania. Prijaté. 264. Otváram hlasovanie. Closed. Zamietnuté 265. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 266. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 45 a 267. Hlasujeme menovite na požiadanie PP. E Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 268. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 269. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 270. Otváram hlasovanie. Konec. Zamietnuté 271. Otváram. Konec. Prijaté 273 hlasujte. Koniec. Zamietnuté. 274 hlasujte. Koniec. Prijaté. 275 otváram hlasovanie. Koniec. Zamietnuté 276 hlasujte. Koniec. Prijaté 47, 277. Hlasujte. Koniec. Prijaté 278. Otváram hlasovanie. No Pardon, prepáčte. 279 ešte raz. Otváram hlasovanie. 279. Koniec hlasovania. Prijaté. 280. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 281. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa 282. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa 284. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenie 49. Hlasujeme menovite na požiadanie EPP. Otváram hlasovanie. Koniec. Prijaté. 50. Otváram. Pardon, 51. Pardon, 52. Otváram hlasovanie. O toto menovité hlasovanie požiadalo opäť EPP. Musím to povinne povedať. Konec hlasovania. Zamietnuté. 53. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 54. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Navrh 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 55. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 56. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 58. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 59. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Tran kompromis 3. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 60. Otváram hlasovanie. Ospravedlňujem sa za inštrukcie poslankyni SAD. Ušlo mi to. 60, nech sa páči, ešte stále. Koniec hlasovania. Prijaté. 61, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. And that's carried. Prijaté 62, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Už sme skoro na konci. 63, otváram hlasovanie pardon, tento bol rovnaký. 64, 65, nech sa páči. Koniec hlasovania. Už je aj stroj unavený. Zamietnuté. 66, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Trans 17. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Tran 18. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 67. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 68. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 69. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 70. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 71. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Tran 20. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 73. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Vote is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 Neviem, čo sa stalo. Pardon. 74. Otváram hlasovanie. Pardon, 76. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 3, 77 a 78. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 79. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 80. 81. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 82. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej, TRAN 26 a 27 neboli prijaté. Vo výbore TRAN. O nich teda nehlasujeme. Ďalej 83. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 84. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 86. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 87. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa. 88. Otváram hlasovanie. Je to menovité hlasovanie. Na požiadanie EPP aj tentokrát. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 89 otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 90. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 91. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Transita 3. Taran 33. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 92. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Tran. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 4. Otváram hlasovanie. Už to máme za sebou. Koniec hlasovania. Prijaté. 93. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 94. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o takto upravenej verzii textu. Menovite otváram hlasovanie. Has everyone voted? Konec hlasovania. Prijaté 27 hlasov za, 15 proti, 4 sa zdržali. Teraz budeme hlasovať o rozhodnutí začať rokovania. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 28 za, 13 proti. Blahoželáme spravodajcovi, všetkým tenevým spravodajcom, všetkým spolupracovníkom. Yes. Two votes, oh, yeah. Three votes, because we need 31. Next vote. So, as you could see, short of the absolute majority by two. Dva hlasy chýbali na absolútnu väčšinu. Right, colleagues, let's uh, proceed. Um, and thank you for your resilience. Ďakujem za vytrvalosť všetkým. Ďakujem vám všetkým. Ideme ďalej. Ochrana rozpočtu únie v prípade všeobecných nedostatkov, čo sa týka princípov právneho štátu v členských štátoch. Spravodajcom je pán Terry Cabras. Chcete sa ujať slova? Alebo môžeme prejsť k hlasovaniu? Veľmi stručne, prosím. Len by som rád zdôraznil, čo podporujeme stanovisku, chceme rozšíriť rozsah pôsobnosti, aby sa to stiahovalo okrem princípov právneho štátu aj na základné práva, ďalej panel nezávislých expertov, ktorí budú vykonávať každoročnú revíziu v členských štátoch, ďalej medziparlamentná diskusia o zisteniach tohto panela a taktiež posilnenie prepojenia s rozpočtovými otázkami definícií s cieľom podpory kompromisu sme nespomenuli článok 7 a rámec princípu právneho štátu ako predpoklad na využívanie tohto mechanizmu a tiež sme nespomenuli demokraciu. Od hlasovania očakávame rozsiahlu podporu v stanovisku, ktoré bude eh, ambicioznejšie ako aktuálny návrh rozpočtu. Očakávame, že pracovné skupiny, teda že politické skupiny toto zohľadnia aj vo výbore pre rozpočet a vo výbore kont. Ďakujeme. Pán Terry Cabras. Ideme k hlasovaniu. Návrhy 27 a 28 sú rovnaké. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej kompromis 1. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Koniec hlasovania. And that's also carried. Compromise Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. And the vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 136. Mohli by sme hlasovať v bloku? Nie. 136 až 151. Nie, 136. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 137. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa 138. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Closed. That's rejected. 139. Voted. Zamietnuté. 139. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 141. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa 142. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa 143, pardon, 144. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa 145. Otváram hlasovanie. Pardon, že som tu vzdychol. 145, konec hlasovania, zamieta sa. 147, otváram hlasovanie, konec hlasovania. Zamieta sa. 149, otváram hlasovanie. Koniec. Zamietnuté 151, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa 152. Otváram hlasovanie. Koniec. Zamietnuté 153. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa 155 a 156. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 160. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 161. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 162. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 163. Koniec hlasovania. Zamietnuté je mi ľúto, Barbara. 164. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 165. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 167. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Sto šesťdesiat deväť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 170. Otváram hlasovanie. Closed. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 32. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme. 33. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Úvodné ustanovenia. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh Teraz sme na poslednej strane, nasleduje návrh 80. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 81. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 91. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 92. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa 83. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa 84. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 85. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 86. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 87. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 90. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté 89. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 33 za, 10 proti, traja sa zdržali. Gratulujem pánu Terika Brasovi. A ďalší bod, to je správa pána Terika Brasa, situácia základných práv v Európskej únii. Pán Terika Bras, môžeme hlasovať, alebo chcete ešte niečo povedať? Ja by som mal čo povedať, ale už je trochu neskoro a všetci sme unavení. Takže prosím, hlasujte za. Áno, fantastický prejav. Takto sa nám to páči. Ďakujem všetkým za to, že ste takí trpezliví a disciplinovaní, čo sa týka hlasovania. Ste veľmi skutočne disciplinovaní. A teraz 86, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis návrh 1. Môžete hlasovať. Prepašte, ospravedlňujem sa. Ja už by som najradšej šiel domov, snaží sa to urýchliť, už to predstavujem. Takže 86 a teraz je 87. Takže 87, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 89, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 90, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 93, môžete hlasovať. Plus, prepačte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 94, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 95. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 96, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 97, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 98, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromisný návrh 1. Ako už som podal skôr, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 1A. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromisný návrh 4A. Ohľadom práv detí môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 2. Prepačte, ospravedlňujem sa kolegovia. Pozrieme sa na vrch 147. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz kompromis 2. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. schválené. Kompromis 4B, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 52. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 3. Prepačte, po 52 je 145. Takže 145 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zameta sa. 185. Takže 145 až 190 unblock. Skvelé. Môžete hlasovať. Takže je to jeden blok. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A všetko zamietnuté. Dobre, 192 až 194, tiež jeden blok. Môžeme. Hlasujte. Uzatváram hlasovanie. A zamieta sa. Kompromis 3, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 4 môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Dobre. Teraz jeden veľmi dlhý, skvelé, Pantery Cabras, takže 165. Môžete hlasovať. Pardon, 265. Hlasovali všetci. 265. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz 269. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromisný návrh 6a. Môžete hlasovať. Týka sa to Brexitu. Ja som z toho trochu zdeprimovaný. Čo to vlastne znamená? Znamená to, že Brexit sa odvoláva? Dobre, tak to môžeme odhlasovať. Hlasovali sme za zrušenie Brexitu. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Takže Brexit je zrušený. Kompromisný návrh 5. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 6. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. To je opäť taký pekne dlhý, schválené. Ďalej pozmeňte návrh 300. 312, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 313, môžete hlasovať. Tam je plusko. Uzatváram hlasovanie. A ten je schválený. Teraz kompromis 6b. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Kompromis 7, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Fajn. Ďalej si návrh 381. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Ďalej. Pozmienujúci návrh 408. Otváram hlasovanie. Nemôžeme to urobiť v jednom bloku, takže pôjdeme jedno po druhom. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 409. Môžete hlasovať. Nedá sa to, lebo sú tam rôzne indikácie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 410, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Ten je schválený. 411, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 412, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamietam. 413. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 414. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 415. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 416, môžete hlasovať. Uzatvorím hlasovanie. Schválený. Citácie kompromis 7a. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte návrh 3. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie schválené. Teraz pozmeňujúci návrh 21, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Úvodné ustanovenia, kompromis 8, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. Pozmeňujúci návrh 22, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci sa 24. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 9. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený kompromis 10. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 11. Môžete hlasovať. Closed. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 12. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. na návrh 79. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme vrch 80. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. To sa zamieta. 83 robíme alebo nie. Takže záverečné hlasovanie, menovité, môžete hlasovať. Hlasovali všetci, uzatváram hlasovanie. Schválené. 31 za, 13 proti, 1 sa zdržal. Gratulujem pánu Terry Kavrasovi. A kolegovia, teraz máme štvrté od konca hlasovanie. Všetkým ďakujem. Toto sú veľmi dlhé hlasovania, takže si cením vašu trpezlivosť a odolnosť ste pripravení? Prejdeme priamo. Pozme sa vrhu 11. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Pokiaľ chcete niekto pauzu, tak požiadajte si, nie, skutočne ste odolní. Ja by som si dal prestavku, ale bohužiaľ. Uzatváram hlasovanie schválené, pozmeňte vrch 12, môžete hlasovať. Viem, že po prestávke by ste sa už nevrátili. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 13. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 14. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 15. prehlasovanie. hlasovanie. pardon, schválené. Úvodné stanovenia, alebo tie nerobíme. Pozmeň sa vrch 7. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci vrch 8. Môžete hlasovať. otváram hlasovanie. To sa zamieta. A teraz záverečné hlasovanie, menovité. Zatváram hlasovanie. Prosím, chcel by som povedať, že som ani nepovedal, o čom hlasujeme. Ospravedlňujem sa pani Gál, spravodajkyni. Bola to správa ohľadom e, núdzových cestovných dokladov Európskej únie. Prepašte, toto je poprvýkrát za 5 rokov, čo sa mi podarila takáto hlúposť. Skočil sa rovno k hlasovaniu, nepodal som o čo hlasovanie, takže o čom hlasujeme. Mohlo to byť čokoľvek. Chcete sa vyjadriť? Nie. Prepašte, Kinga. Takže záverečné hlasovanie. Našťastie to prešlo 41 za 4 a proti nikto sa nezdržal a týkalo sa to teda núdzových cestovných dokladov EÚ. Veľmi dobrá správa. Ďakujem. A teraz ďalší bod v správnom poradí. Ďalej tu máme priadenie zostávajúcich čiastok, ktoré boli e, určené na podporu implementácie rozhodnutí Rady 1523 a 1601. Spravodajkyňou je pani Dali, Miriam. Bude sa hlasovať o dočasnej dohode, ktorá je výsledkom medziinstitucionálnych rokovaní. Miriam, ste tu? Je, nie je tu, asi hlasuje v Trane. Nebuďte taký prísny, len som sa pozeral, či tu sedím a rovnaké práva ako všetci ostatní. Takže jednotné hlasovanie, môžete hlasovať. Dobre. Už máte zlú náladu. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 25 za, 18 proti, 1 sa zdržal. Gratulujem Miriam, nech je kdekoľvek. Pravdepodobne hlasuje v výbore TRAN. Ďakujem. Ďalšia správa. Máme tu uznesenie ohľadom adekvátnosti ochrany e, osobných e, údajov zo strany Japonska. Môžeme hlasovať. Pozmeň sa 22, kolegovia, 22, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa 25, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 26, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 27, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. sa návrh 28, môžete hlasovať. Vote is closed. Uzatváram hlasovanie. Schválené 29, pardon. Teraz sa vrch 31, 32 a 33 sú identické, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeň sa vrch 35. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Takže 39, vrch 39, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamýta sa. Pozmeň sa na vrch 40. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 42. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozme sa na vrch 43. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňte návrh 44. To je prídavok. Štyridsaťštvorka, tam sa pridáva text. Môžete hlasovať 43-44 dohromady. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 45 môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte sa na vrch 46. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa na 47. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa na 48. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeň sa na vrch 49. Uzatváram hlasovanie. Schválený sa vrch 50. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 52. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 51. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 53. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 54. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 55. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zameta sa. 56. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zameta sa. 57, 58 identicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 59 môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 60. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 62. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa. 61. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. 64, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 65. Pridaný text. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie zameta sa. 69 môžete hlasovať. Zotváram hlasovanie. Zameta sa 68. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 70. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 71. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Zamieta sa 72, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 73, môžete hlasovať. Zamieta sa 74, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa 75. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. sa návrh 1. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Close. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa vrch 4. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 3. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. sa vrch 6. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte návrh 8. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňte návrh 7. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené 11. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zameta sa. Desiatka. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Deviatka. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. 12. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. 13, môžete hlasovať. Closed. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 5, 15. Hlasujeme prosím. Končím hlasovanie. Schválený. 14. Hlasujeme prosím. Nejdem na 16. Hlasujeme prosím. Končím hlasovanie. Prijatý. Číslo 17. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 18 a 19 sú identické. Hlasujeme, prosím. Konec hlasovania. Schválené, prijaté. Číslo 20. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Schválený. A záverečné hlasovanie menovite. Nech sa páči, hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválené 28 za 9, proti 7 sa zdržali hlasovania. V poriadku, poďme ďalej. Ďalší bod. Toto je asi najdlhšie hlasovanie, čo sme zažili na Libe. Oficiálne, zrejme, ale už, už e, ideme do finále pomaličky. Dobre, vážení kolegovia, takže ďalší bod. Ochrana osobných údajov v kontexte volieb do Európskeho parlamentu návrh e, stanoviska pani Sophie Indveld je spravodajkyňou. Dobre, takže ne, nežela si vystúpiť, takže pozmeň sa na číslo 13. Hlasujeme, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Navrh číslo 3. Hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie schválený. Číslo 14. Otváram, teda hlasuje sa ako doplnok. Konec hlasovania. Schválený. Číslo 14. Druhá časť, tiež ako doplnok, o dodatok. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Číslo 14, tretia časť. Hlasujeme, prosím. Konec hlasovania. Prijatý. Číslo 16. Hlasujme, prosím. Koniec hlasovania. Schválený. Číslo 4. hlasujme prosím. Konec hlasovania. Prijatý. Číslo 5. hlasujme prosím. Končím hlasovanie. Schválený. Číslo 6. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválený. Takže úvodné ustanovenia číslo 7. Či, takže nie. Číslo 1. Kon, hlasujeme prosím. Koniec hlasovania. Schválený. Číslo 7. Hlasujeme prosím. Koniec hlasovania. Schválený. Číslo 8. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Schválený. Číslo 10. Hlasujeme, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Číslo 2. Hlasujeme, prosím. Koniec hlasovania. Prijatý. Číslo 11. Hlasujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Menovité hlasovanie. Hlasujme, prosím. Konec hlasovania. Prijaté 39 za 2 proti 1. Kolega sa zdržal. Gratulujeme pani spravodajkyni. Takže ideme ďalej predposlednému, vážení kolegovia. Pokúsim sa, aby to išlo rýchlo. Takže situácia, ktorá sa týka cestovných dokladov občanov únie a ich eh, člen, rodinných členov, takže Gerard Depre, nech sa ti páči, neviem, či si želáš vystúpiť na úvod. Dobre, nie, ideme hneď hlasovať. Áno, myslím, že všetci sme sa podielali na týchto stanoviskách, takže ideme hneď hlasovať číslo 69. Hlasujme, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Číslo 70. Hlasujeme, prosím. Konec hlasovania. Prijatý. 27. Hlasujeme, prosím. Konec hlasovania. Prijatý. Kompromis číslo 1. Hlasujeme, prosím. Konec hlasovania prijatý. Kompromis číslo 2. Hlasujme, prosím. Konec hlasovania. Prijatý. Môžeme ísť ku kompromisu číslo 3. Hlasujeme, prosím. Konec hlasovania. prijatý. Ideme ku kompromisu číslo 7. Hlasujeme prosím. Končím hlasovanie. Prijatý. Môžeme ísť ku kompromisu číslo 4. Hlasujeme, prosím. Koniec hlasovania. Prijatý. Môžeme ísť hneď ku kompromisu číslo 5. Ďakujem, Gerald. Kompromis číslo 5. Hlasujeme, prosím. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis číslo 6. Hlasujeme, prosím. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis číslo 8. Hlasujeme, prosím. Koniec hlasovania. Takisto prijatý. Kompromis číslo 9 hlasujeme. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis číslo 10. Hlasujme, prosím. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis číslo 11. Hlasujeme, prosím. A prepáčte, vždy tam sa niečo vyskytne, takže 188 188 hlasujme, prosím. Koniec hlasovania. Prijatý. A teraz 189, hlasujeme prosím. Nechal som sa zase uniesť. Koniec hlasovania. Ten bol zamietnutý. Kompromis číslo 11. Hlasujeme prosím. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis číslo 12. Nie, prečo? Kompromis číslo 12. Kompromis číslo 12. Koniec hlasovania. Prijatý. Potom úvodné nie. Dvesto peťka teraz. 205. Hlasujeme, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 71, to sú životné ustanovenia, hlasujeme. Koniec hlasovania. zamietnutý. 79. Hlasujeme, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 96. Hlasujeme, prosím. Koniec hlasovania. Prijatý. 103. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 102. Hlasujme, prosím. Koniec hlasovania. Prijatý. 104. Hlasujme. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 106. Hlasujme, prosím. Koniec hlasovania. Ten bol zamietnutý. 25. Hlasujme, prosím. Koniec hlasovania. Prijatý a číslo 26 ešte. Hlasujeme, prosím. Koniec hlasovania. Prijatý. A záverečné hlasovanie k textu v zmysle modifikácií. Hlasujeme, prosím. Koniec hlasovania. Prijatý 32 za, 7 proti, traja sa zdržali. Takže hlasovanie k rozhodnutiu vstúpiť do, do rokovaní. Tom sme. Takže nech sa páči k rozhodnutiu vstúpiť do rokovaní. Hlasujme prosím. Potrebujeme absolútnu väčšinu, vážení kolegovia, nech sa páči, otváram hlasovanie a v tejto chvíli končím hlasovanie prijatých, 35 za 7 proti, nikto sa nezdržal. Gratulujeme, veľmi, gratulujeme pánovi Depremu, spravodajcovi k tomuto tejto správe. Dobre, takže posledné hlasovanie, posledné posledné hlasovanie, srdečná vďaka všetkým. Toto je asi najdlhšie hlasovanie, čo mi pamäť slúži. Poďme teda k poslednému bodu. Je tu pán Radev? Nie. Dobre, takže poďme hneď hlasovať. Pravidlo odľahčovania a využívania finančných informácií na predchádzanie určitým trestným činom ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie. Ide o schválenie návrhu správy 39. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis číslo 1. Hlasujme, prosím. Konec hlasovania. Prijatý. Môžeme prejsť k 107. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Ten bol prijatý 109 a Ekon 20. Tie sú identické. Hlasujme prosím. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis číslo 2. Hlasujme prosím. Konec hlasovania. Prijatý. Číslo 115. Otváram hlasovanie koniec hlasovania. Prijatý. 7 a Ekon 21 sú identické. Hlasujme prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. 9. Hlasujme prosím. 1.1.8 bol stiahnutý, takže 1.1.9 končím hlasovanie. Ten bol zamietnutý. a ikon 22 otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Ekon 23. Hlasujme prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis číslo 3. Hlasujme, prosím. Konec hlasovania. Prijatý. 126. Hlasujme, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnutý. 128 či 127 sa pýta pán predseda. Prepačte kolegovia, 127 a kon 25. Hlasujme prosím. Áno, hlasovanie je otvorené. Teraz uzatváram hlasovanie. Prijaté Dobre, takže 128 a nie len 128. Samotný pozmenujúci návrh. Končím hlasovanie. Áno. Dobre, takže koniec hlasovania. Prijatý. 129. Hlasujme, prosím. Koniec hlasovania. zamietnutý. 131, teda 27 ekon. Hlasujme prosím. Konec hlasovania. Prijatý. 130. Hlasujeme. Konec hlasovania. Prijatý. 131, 132 a Ekon 28. Hlasujme, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté 133. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnutý. Ekon 29. Hlasujme prosím. Koniec hlasovania. prijatý. 134. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 136. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 137. Otváram hlasovanie. Hlasova- prijatý 138. Hlasujme prosím. Končím hlasovanie. Prijatý číslo, e, kompromis číslo 4. Hlasujme prosím. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis číslo 5. Hlasujme prosím. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis číslo 6. Hlasujme, prosím. Konec hlasovania. Prijatý. Kompromis číslo 164. Teda prepačte, pozmeňujem 164. Hlasujme, prosím. Konec hlasovania. Prijatý. 165. Nie, ten vypadáva. 165, áno. Otváram hlasovanie. 165. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 22. Hlasujme, prosím. Konec hlasovania. Zamietnutý. 175. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijatý. 176. Koniec hlasovania. Prijatý. 77. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijatý. 177. Otváram. Nie 77. Nie, nie, 77 práve tam hlasovanie práve prebehlo. Pani Holmajer ma počúvala, hlasovali sme o 77 a teraz sme na 177. Neho... Hovoril som, že 77 určite. A k tomu sme hlasovali. Budeme hlasovať znovu. Chcete? Dobre, takže poďme. 177. Right. 77 we'll vote on it again, okay? Budeme hlasovať znovu o k 77. Dobre, takže tentokrát budem hlasovať proti. Končím. Čiže 177. Okay. And the vote is closed.